bod a hlasovať budeme zajtra o 12. A teraz prejdeme k ďalšiemu bodu dnešného večera. Je to pani Marie Tešák, kde ide o stratégiu digitálnej slobody v zahraničnej politiky Európskej únie. A teraz dávam slovo pani spravodajky, nemá 4 minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička. Táto správa je hlavne zamrná na vysokú predstaviteľku Ashtonovú a jej e, zahraničnú službu technický vývoj má dopad na život ľudí na celom svete. a Viaceré členské štáty a e, Spojené národy teraz identifikovali prístup k internetu ako prosiek k zabezpečeniu základných ľudských práv a digitálne slobody sú súčasťou konanského kritéria. Pôvodné politické kroky pre zabezpečenie demokracie a ľudských práv sú vítané ale e, musíme byť oveľa ambicioznejší. Zajtra budem hlasovať e, za prvú stratégiu, e, preto aby sme e, dali stratégie e, do stredobodu zahraničnej politiky a v niektorých oblastiach politiky sú potrebné pravidlá, aby sa aktualizovali a vyrovnali technologickému vývoju a tiež mali adekvátny demokratický prehľad. A komisia vypracovala plán, ktorý tento parlament vyčkáva ale musíme zabezpečiť, že e, nebude e, žiadna remiza medzi e, cyber, kybernetickou bezpečnosťou a digitálnou slobodou. Väznice sú stále viac obývané disidentmi, ktorých sloboda komunikácie na internete je obmedzovaná zo strany orgánov. A podpora a ochrana ľudských práv tiež znamená umožniť ľuďom, aby e, sa vyhýbali e, hromadnému cenzorstvu, cenzure a kybernetickým útokom. Zatiaľ čo e, zákaz vývozu týchto technológií do Syria a Iránu sú dôležité jednorazové kroky, je potrebné ešte prijať ďalšie kroky a treba osobitne kategorizovať tieto ako technológie na jedno použitie a EÚ nezachytáva štandardy bez e, kontextu právneho štátu a tieto nemajú zmysel. Tiež e, v kontexte rozvoja pomoci musíme e, zabezpečovať vymáhanie predpisov v digitálnych činnostiach je tu veľa príležitostí, môžeme poskytovať prístup ľudí k informáciám a umožňovať e, vzdelávanie e, e, v rôznych oblastiach a treba sriadiť jednorazové pripojenia a tieto sú vhodné aj pre účelné monitorovanie volieb. Musíme byť pritom obozretní a pamätať na to, že EU nemôže podporovať alebo ochraňovať e, digitálne slobody, ak tieto nebudú zabezpečené doma. Potrebujeme e, hodnotenie dopadu ľudských práv vo fáze výskum vývoja a musíme e, naplňať pojem ľudských práv a zahraničná služba musí byť vedúcou úlohou pri podpore digitálnych slobod tým, že bude synergizovať e, obchodnú politiku a e, zosúľadiť hodnoty so zaujímami. Musíme e, aktualizovať naše zákony a predpisy, aby sme sa hlavne zamerali na digitálne slobody. Toto vlády nemôžu robiť samé a internet teraz spravujú tzv. Viac, viacerí účastníci a toto môže fungovať len, keď to bude e, inkluzívne, bude to zahrňať e, malé podniky a spotrebiteľov a musíme považovať internet za verejný a v záujme verejnosti. Rád by som e, sa vyjadrila k tým spravodajcom, ktorí k tomu pri speli a táto správa e, bola e, vytvorená mnohými zúčastnenými a to je ďalšia možnosť, ako využívať tieto príležitosti aj v rámci EÚ. Teraz pani Tikau. Merci, madame la présidente. Stratégia privind... Ďakujem. Stratégia o digitálnej slobody v zahraničnej politike EÚ vyžaduje slobodný prístup k otvorenému internetu, k telekomunikáciám, technológie, informačným technológiám. Um, informačné technológie uľahčujú transparentnosť a dobrú správu vecí verejných, alfabetizáciu, vzdelávanie, um, Efektívne sledovanie volie, reakciu v prípade katastrof, v izolovaných zónach a tak ďalej. E, potrebujeme integrovať e, IKT do našej zahraničnej politiky, aby sme prekonali digitálnu priepasť a uľahčili prístup k vzdelávaniu, poznatkom, aby sme propagovali e, slobodu treba tiež um, programy na podporu digitálnej slobody v krajinách, kde je ťažká transformácia. Ďakujem pani Tikal, teraz pán Kelly. Ďakujem pani predsednička a rád by som zablaželal spravodajkyni hoci je neskoro, je to dôležitá téma, ktorá sa týka slobody, pretože to dôležité pre všetkých a musím si uvedomiť, že e, o akej slobode hovoríme, je to zásadné pre ľudské bytosti a je to hlavne mnoha internetu. V posledných rokoch sme videli aj e, jeho výhody a nevýhody a e, toto sa uznáva ako základné právo pre e, ľudí v Európe a musíme sa snažiť e, toto ustanoviť. Vidíme stále kybernetické obťažovanie a útoky v členských štátoch a vidíme kontrolu, ktorú hlavne fundamentalistické režimy chcú uvoľovať na svojich ľudí a Európska únia má dôležitú úlohu v tomto, aby zabezpečila, že bude existovať digitálna sloboda

Týmto uzatváram voľnú rozpravu a dávam slovo pánovi komisárovi. You, madam president and uh, i would like to welcome the report of Ďakujem, pani predsedajúca. Vítam túto správu, pani Sáke. Myslím, že je to veľmi vhodná téma. Ja som niekoľko rokov slúžil ako minister zahraničných vecí, než som sa stal komisárom. Takže viem, aká významná je táto téma pre celú politiku EÚ. A naozaj čas je dôležitý um, ehm, prispievať to k ľudským právam, k digitálnej slobode, k obchodu, k bezpečnosti a Európska únia chce propagovať ľudské práva, využívajúc aj toto prepojenie, ako sme videli počas arabskej jary, medzi novými technológiami a ľudskými právami. Ako, mm, tuto je tiež nástroj na propagáciu ľudských práv. E, potrebujeme prístup k otvorenému internetu, mobilné telefóny, IKT. To je dôležité na zachovanie ľudských práv. Internet e, dáva fórum na vykonávanie e, ľudských práv a pomáha ľuďom e, dosahovať spravodlivejšiu spoločnosť, ako sme videli napríklad v Severnej Afrike, napriek tomu, že sú tam vo využívaní internetu aj určité nedostatky, e, musíme reagovať na znepokojujúci trend rastúcej internetovej cenzúry. Napríklad e, v treťom výbore pre ľudské práva OSN minulý december v New Yorku teda 6. decembra v New Yorku Európska únia vyjadrila poutovanie nad rastúcou cenzúrou a odsúdila obmedzovanie internetu. Strategický rámec EÚ pre ľudské práva predpokladá vo svojom akčnom pláne konania na Eh, tom, aby sa budovalo ďalej na práci, ktorá sa už eh, udiala, aby tu bola tá tzv. no disconnect stratégia, eh, aby sa zabezpečilo, že internet ostane hnacou silou politickej slobody, demokratického rozvoja a ekonomického rastu. EÚ tiež prijala sankcie, ktoré bránia vývozu týchto technológií do Sýrie a Iránu, aby sa predišlo tomu, že autoritatívne režimy ich e, využijú na to, aby potlačali aktivistov za ľudské práva. Koná sa aj v rámci revízie politiky EÚ na kontrolu exportu aby sa posilnili exportné kontroly vzťahujúce sa na niektoré materiály, ktoré by sa dali využiť na monitorovanie internetu alebo na telekomunikačný e, eh, nesledovanie, ktoré porušovalo ľudské práva. EÚ spolu s členmi tohto parlamentu E, jednotne bránila princíp, že obmedzenia základných slobod akéhokoľvek druhu, e, kdekoľvek by k ním došlo, sú neakceptovateľné v EÚ aj e, globálne. Do konca apríla budúceho roku vydáme špecifické usmernenia pre spoločnosti v sektore IKT, pokiaľ ide o e, spoločen, spo, zodpovednosť podnikov. E, obchodná politika si vyžaduje špeciálne e, zváženie v tejto súvislosti. Mm, naše obchodné nástroje sú nevyhnutné na propagáciu ľudských práv a hodnôt. E, služby komisie sú odhodlané eh, ochranu a propagáciu digitálnych slohôd zapracovať do všetkých tých eh, krokov v zahraničnej politike EÚ, keď budeme rokovať aj o mm, počítačovej bezpečnosti, kybernetickej bezpečnosti. Na nadchádzajúcej svetovej konferencii o medzinárodných eh, telekomunikáciách tiež natnesieme túto tému a posilníme úsilie angažovať sa na medzinárodných fórach, ako je OSN, Rada Európy a OBSE na podporu otvoreného, bezpečného e, internetu. Je tu význam pre celú európsku e, internetovú stratégiu. EÚ by mala ísť príkladom, pokiaľ ide o implementáciu svojej politiky a poskytnúť finančnú podporu mnohým projektom a organizáciám občianskej spoločnosti prostredníctvom Európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva. A napokon, pani predsednička, EÚ má potenciál zohrať kľúčovú úlohu pri e, zachovaní e, stabilného, solidného a inovatívneho internetu, ktorý bude prekvitať na prospech občianskej spoločnosti a podnikov. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán komisár. Týmto končím rozpravu a hlasovať sa bude zajtra o 12.00. Prajem vám všetkým pekný večer.